prílohou e, k zápisu zo prijaté rozhodnutia sa posunú ďalej osobám a, a inštanciám, ktorých sa to týka. Tým pádom môžeme prerušiť zasadnutie.